niečo má, nech sa páči, pripomienky. Ak nie, toto vymenovanie sa poklada za ratifikované, schválené. Teraz zmeny v programe. Dámy a páni, záverečné znenie programu bolo prijaté konferenciou predsedov 9. decembra podľa pravidla 137 a záverečný program bol rozoslaný už nie sú žiadne ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú pondelka a útorka. Čo sa týka stredy, skupina EPP kresťanských demokratov požiadala o to, aby sa prerokovala správa pána Sajera o tom, ako členské štáty kontrolujú vykonávacie právomoci komisie. Túto správu sme zapracovali do programu. Teraz dávam slovo pánu Sajerovi, aby predniesol svoju požiadavku. Áno, pán predseda, ako ste správne poznamenali, naša skupina by rada zaradila na program nariadenie o právomociach komisie. Titul je trošku zavadzajúci, tak ako sa to oznámilo, pretože niekoľko ďalších politických skupín, aj výbor Jury, by radi zaradili túto správu spoločne a preto sme mali jednomyselné hlasovanie v tomto zmysle. Poprosil by som kolegov poslancov a kolegyne poslankyne, že po roku od platnosti Lisabonskej zmluvy nariadenie o implementujúcich právomociach je čosi, čo už stálo veľmi náročné rokovania. Je to veľmi dôležitá záležitosť pre tento parlament a po roku si myslím, že môžeme na, naozaj sa domáhať našich práv a tešiť sa im, uplatňovať ich a preto si myslím, že by malo byť nové nariadenie prijaté. Rád by som sa s vami podelil o ďalšiu záležitosť. Ako kolegovia poslanci vedia, v rade je veľmi zložitá situácia, pretože sú tam dve blokujúce menšiny a preto je to citlivá otázka, toto nariadenie, táto právna norma. Preto čo najskôr treba prekonať tento problém pretože sa to týka práv každého jednotlivého poslanca. Poprosím o podporu všetkých ostatných skupín. Ďakujeme pánu spravodajcovi. Žiadame podporu o tento návrh. Pán Hane Svoboda. Áno, pán predseda. Nie sme proti tomu, aby to bolo na programe, ale chcem upozorniť na jednu vec a to, že z niektorých výborov, nielen v našej skupine, vzýšli určité obavy, pokiaľ ide o konkrétne úpravy, áno, potrebujeme určitú lehotu na pozmeňovacie návrhy, tak aby sme na neskôr vo štvrtok mohli hlasovať. Chcem sa len povedať, že sú tu ešte určité diskusie, ktoré prebiehajú a neviem dopredu povedať, eh, či budeme za alebo proti. Rozpravy ešte prebiehajú, ale nemám nič proti tomu, aby to bolo na programe. Uh, uh, well, it is everything prepared. Je všetko pripravené z hľadiska časového harmonogramu? harmonogramu, ak teda hlasovanie bude za, pretože hlasovať musíme. Takže kto by rád sa vyjadril k tomuto návrhu? Má niekto pripomienky? Nevidím nikoho. V tom prípade dávam hlasovať. Kto je za tento návrh? Ďakujem. Kto je proti tomuto návrhu? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Ak sa chcem vyjadriť presnejšie. V stredu budeme hovoriť, ešte raz hovorím v stredu, plenárne zasadnutie sa bude konať až do 9. hodiny večernej a pozmenujúce návrhy v stredu 15. decembra budú prerokovávané o 10. do poludnia v stredu. Pozmeňujúce návrhy. Hlasovanie bude vo štvrtok. Ďakujem. Ďalší návrh, ktorý je predložený skupinou socialistov v Európskom parlamente. Táto skupina by rada predložila ústnu otázku Rade a komisii, ktorá sa týka hospodárskeho riadenia a článku 9 Lisabonskej zmluvy a žiada o zaradenie tejto tematiky na program. Pani Trautmanová predniesie túto žiadosť. Ďakujem, pán predseda, hovorí pani Trautmanová. V skutku moja skupina by rada zaradila dve ústne predložené otázky. Jedna sa týka skupiny nazývanej Task Force a druhá sa týka balíčka hospodárskeho riadenia. Z inštitucionálnych dôvodov článok 9 Lisabonskej zmluvy poskytuje právomoci a výsady, ktoré môžeme aplikovať v horizontálnej sociálnej klauzule. Najmä môžeme aplikovať štúdiu o sociálnom dopade uznesení a smerníc ktoré majú dopady na všetkých občanov. Prezident Konfederácie Európskych odborových zväzov už vyjadril svoje obavy, čo sa týka penzií, príjmu a prísnych opatrení, ktoré dopadnú na občanov. Takže sú tu politické dôvody, prečo máme takúto požiadavku, keď budeme hovoriť o trhových reguláciách Nebudeme predsa hovoriť len o trhoch ako takých, ale aj o tom, ako prijímať zákony a ako hlasovať tak, aby to bolo pre dobro našich občanov. Rada by som bola, aby naša snemovňa podporila predloženie týchto dvoch ústne predložených otázok. Ďakujem, hovorí predseda. Kto by sa chcel vyjadriť za tento predložený návrh? Kto by chcel podporiť tento návrh, vyjadriť sa pozitívne k nemu? Ďakujem. Práve preto, že treba, aby rozhodli všetky tri inštitúcie, si myslím, že je vhodné, aby sme návrh kolegyne podporili. ďakujem e, bardzo. Ďakujeme za prednesený návrh. Chcel by sa niekto vyjadriť proti predloženiu tohto návrhu? Nevidím žiadne námietky, nikoho, kto by chcel vzniesť námietky, dávam hlasovať, kto je za to, aby sa zaradilo na program tieto dve otázky. Ďakujem, kto je proti. Ďakujem, kto sa zdržal hlasovania. Tento návrh prešiel, dámy a páni, bude zaradený na program. Dve ústne predložené otázky sa pridajú k programu strednejšieho popoludnia. A zasadnutie v stredu bude pokračovať do 9. hodiny večer. Nie sú žiadne ďalšie zmeny štvrtkového programu, preto vyhlasujem, že finálne znenie programu plného zasadnutia je schválené. Presúvame sa k prvému bodu tohto schváleného programu. Jednominútové vystúpenia podľa článku 150 rokovacieho poriadku. Vážení kolegovia, ak by chcel niekto zostať,